politických skupín končím rozpravu a hlasovať sa bude zajtra na obed. Predtým, ako začneme nasledujúcu rozpravu, chcel by som vás informovať, že e, písomná deklarácia 109 e, Vezli Lewandowského a niektorých ďalších o podpore pre e, osobitné olympijské hry získal podporu polovici poslancov a teraz podľa 116 to bude rozdané všetkým príjemcom v súlede s rokovacím poriadkom. A teraz máme vyhlásenie Rady a komisie o situácii e, v Moldavsku, ale myslím si, že pán Watson chce nám povedať e, niečo o prítomnosti významného predstaviteľa z Moldavska. Chcel by som